El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. Protokol zo včerajšieho zasadnutia bol distribuovaný. Pokiaľ nemáte žiadne poznámky, považujeme túto zápisnicu za prijatú. Áno, pani Harms? Pani Harms, žiadali ste o slovo ale nie, nie ohľadom včerajšej zápisnice. Nehlasím sa k tomu. Bien, eh, hemos recibido del Grupo Popular Áno, čo sa týka EPP, tu máme následujúce pozmeňovacie návrhy, ktoré sme dostali v súvislosti s vymenovaním do výborov.